celej tejto rozpravy. Teraz máme 6 eh, návrhov uznesení v nadväznosti eh, na situáciu v Gini a dávam slovo pánovi Macakisovi. Pokiaľ ide o Gvineu, tá mala, eh, má za sebou veľmi búrlivú históriu. Jedným alebo iným spôsobom sa Európa zapájala do tragickej minulosti Guinei Išlo o obchodovanie s otrokmi v 16. storočí a v ďalších rokoch. Potom bola kolonizovaná Francúzmi. Po 1950. rokoch sa vytvorili veľmi pevné väzby so sovietským zväzom. Bol to totalitný režim a vládcovia boli vlastne podporovaní dosť primitívnou armádou. Guinea, hoci je požehnaná, Um, naozaj obrovským nerastným um, bohatstvom, zlatom, diamantmi, uranom a tak ďalej. Toto sú nerastné suroviny, ktoré e, vlastne využívajú spoločnosti z Ruska, e, z Francúzska, z Británie a z Kanady korupcia e, vládnych činiteľov je veľmi dobre známa a prirodzene samozrejme, že nenásytnosť týchto firiem jasne naznačuje, že im nezáleží na osude občanov v Gvineji, pokiaľ e, nebudú ohrozované alebo prerušované nejakým spôsobom ich finančné záujmy. A samozrejme teraz máme nového kapitána Kamaru, je to mladý uh, armádny uh, oficiér a presadzuje isté normy, pokiaľ ide o viac ako 10 miliónov občanov. A práve z toho dôvodu eh, bola zriadená vláda, ktorá by mala vlastne istým spôsobom riadiť túto krajinu. Vôbec nevieme, že te, či tento kabinet Komára naozaj zlepší situáciu, ale veci sa nemôžu zhoršiť v porovnaní s tým, ako vyzerali eh, za posledných niekoľko desať rokov. A pritom Európa skutočne sedela a pozerala sa na zneužívanie a eh, drancovanie nerastného bohatstva Gvineji Takže môžem len dúfať, že po krátkom časovom období by hádam mohlo prísť k prechodu k demokracii v tejto krajine. Ďakujem vám. Ďakujeme, pán Macakis. Pán Ori máte dve minúty ako autor. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. V decembri 2008 guinejský prezident zomrel Lasan Conte a hneď e, e, teda došlo k puču, k štátnemu prevratu. Je to jedna z najskorumpovanejších krajín v celosvetovo. E, nikdy tam neexistovali princípy právneho štátu. Je tam obrovská korupcia. Pred 24 rokmi sa dostal pán Kontek moci po jeho smrti ho hneď e, nahradil dôstojník Kamara. Je to teda dôstojník, ktorý je zodpovedný za to prevzatie Mosy. Chce zriadiť skutočnú e, demokraciu. Tento prechod prislúbil v, časti 60, v čase 60 dní, kedy má byť prijatá nová ústava kapitán Kamara, či sa mu to podarí zmeniť. Il met en scène le 25 décembre l'allégeance du gouvernement Stane sa z neho prezident, sám sa za neho menoval, ľudia ho oslavujú, on teda slubuje, že bude bojovať proti korupcii, že uskutoční voľby. Bol menovaný nový premiér, opozičné strany, občianská spoločnosť, to všetko len berú na vedomie, niekto sa nebráni. Kto teda musí ostra- to musí odsúdiť tento prevrat. Musíme to urobiť my, Európsky parlament a EPP, pretože nemôžeme byť naivní. Musíme si uvedomiť, že tá situácia sa e, nezlepší, takže prosím vás, aby ste podporili túto spoločn- to spoločné uznesenie. Pán Mér ako ďalší, nech sa páči, tiež dve minúty ako autor. Ďakujem, pán predsedajúci. 15. februára 2007 sme mali v naliehavom postupe tému eh, násilia pána Nelsona Conteho, diktátora. Tento diktátor prišiel k moci po prevrate a 24 eh, rokov eh, v tej krajine vládol. Tú krajinu vnímal ako svoje osobné vlastníctvo, zneužíval jednotlivé nerastné zdroje. Väčšina strán e, sa e, nepodielala na vláde, väčšina opozičných strán bola dokonca e, vykázaná z parlamentu. To viedlo k tomu, že odbory sa stali najväčšou silou odporu v tej krajine a odboja voči jeho moci. 95 osôb prišlo o život, mnoho ľudí bolo zatvorených do väzení a tento otrašný režim teraz e, bol skončený e, smrťou tohto diktátora. Teraz e, tu je pred nami otázka, E, čo sa stane po tomto novom štrajku, e, po tomto e, novom prevrate. Je tento prevrat šancov pre demokratizáciu, alebo je to len mm, začiatok moci nového diktátora, ktorý sa tiež bude obohacovať nerastným bohatstvom krajiny? Väčšina krajín je prekvapená. vás odsudil toto prevzatie moci, tento prevrat a vydal výzvu, aby moc bola prevedená čo možno najskôr do rúk iného politika. To isté požadovalo aj Francúzsko. Opozícia v Gineji však e, zatiaľ nevystupuje. My neodsudzujeme e, zmenu e, vlády, ale E, chceme, aby tá krajina išla demokratickou cestou. Naozaj musíme poukázať na to, že noví e, vládci e, budú pri moci iba krátky čas. Tá krajina teraz potrebuje hlavne demokraciu. Ďakujem. Teraz pán Kačmarek za EPPED. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, dámy a páni. Zoberáme sa dôležitou témou, Jednoducho došlo tu k štátnemu prevratu. Áno, takéto situácie nastávajú aj v iných štátoch. A musíme priznať, že v niektorých štátoch také, takýto puč viedol k pozitívnu vývoju, ale uvidíme, ako to bude v kvinej. Jednoducho prezident zomrel a došlo k tomu, že armáda prevzala moc. Toto je niečo, čo odsudila Africká únia a ja si myslím, že Európska únia by mala pôsobiť tým smerom, aby sa, aby sa uskutočnili prezidentské voľby, ktoré budú demokratické, otvorené a ktorých sa zúčastnia aj medzinárodní pozorovatelia. Ak tento kamara chce byť niečo ako Obama, tak musí radikálne tento štát zmeniť svoju politiku. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Tomaševská. Ďakujem pekne, pán predseda. Potom, ako prezident zomrel v roku 2008, tak e, kapitán Kamara prevzal moc a to bolo samozrejme v protiklade s princípmi ústavy. Chunta prehlásila, že chce uskutočiť prezidentské voľby, chcú E, ktoré sa majú skutočniť do januára 2010, ale chcú bojovať proti korupcii. Prezentovali aj to, že v určitom časovom období chcú, aby sa uskutočili aj parlamentné voľby. Otázka, ktorá tu pre nás vystáva, je do akej miery sa tejto novej moci podarilo alebo podarí niečo uskutočniť. Africká únia odsúdila vývoj v tejto krajine a Európsky parlament by mal apelovať na Guineu, aby sa dodržiavali tie e, občianské ľudské práva, a ktoré sú uvedené v ústave, aby sa čo najskôr uskutočili prezidentské voľby. Ja si myslím, že komisia mohla poskytnúť humanitárnu pomocu a mohli by zabezpečiť určitý dialog s vládou Guinei. Ďakujem pekne a teraz pristupujeme k spontánnym rečníkom. Štyria kolegovia sa prihlásili o slovo, ale vlastne slovo môžem dať iba dvom. Ak alebo dosť hovorí dostatočne krátko, tak budú hovoriť ďalší dvaja. Nech sa páči. Pán predseda, pán Conte bol archetypom afrického siláka, bol to skorumpovaný uh, diktátor, ktorý vládol uh, tvrdou rukou. Uh, smrť Conteho bola príležitosťou pre Gineu, aby nastúpila novú stránku svojej histórie, aby naozaj došlo k demokratizácii krajiny. Africká únia e, reagovala, Európska únia nemôže očakávať, aby, že ju budú brať e, vážne v budúcnosti. Prečo by sme my mali sa venovať do takejto hĺbky, do takejto hĺbky e, tejto téme, keď africké krajiny veľmi nereagovali. Dohoda Kotonu nám poskytuje určité sankcie. Pán Kamara, teda ten, ktorý bol bol na čele toho prevratu musí pochopiť, e, že e, potrebujeme, aby krajina bola demokratizovaná, ak máme naďalej pomáhať a obchodovať s ňou. My potrebujeme naozaj demokratickú civilnú vládu v Gineji. Ďakujem. Teraz pán podkanský, nech sa páči, minútu. Your microphone, please. Your microphone, please. Rešník začal bez mikrofónu. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, je to ďalší z príkladov vojenského prevratu. Vojenská chunta vždy funguje rovnako. Najskôr eh, je tam väznenie, potom eh, vypovedajú ústavu a potom oznámia demokratické voľby. Takéto eh, vyhlásenia to sľubujú do dvoch rokov, ale ako to vyzerá v praxi? V praxi je to tak, že dôstojníci z tejto chunty eh, sa stanú členmi vlády a začnú porušovať eh, ľudské práva, demokraciu, začnú utlačať a je možné, že tento scenár sa naplní v tomto prípade, hoci je tu nádej, že to bude inak, že to bude príklad eh, lepšieho riešenia, lepšieho scenára. Ja som presvedčený, že jediný tlak, s akým my môžeme priznať túto krajinu, je rozhodnúť sa konať rovnako ako Západoafrická únia. Tí sa rozhodli, že e, krajinu e, vylúčia zo svojich radov. Vieme, že príjmy na osobu v tejto krajine neustále klesajú. Európska únia by teda mala rozhodnúť, e, sa konať teda rozhodne, aby pomohla e, zlepšeniu situácie v tej krajine, normalizácii situácie v tejto krajine. Merci, madame Andrikine. Pani Andrekiene, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Táto téma teda prevrat v Gineji. E, ide vlastne o krajinu, ktorá je podľa e, medzených organizácií jedna z najskorumpovanejších krajinách e, v Afrike. Ľudia tam žijú v strašných podmienkach, nemajú prístup k potravinám, k zdravotníctvu a tak ďalej. Dochádza porušovanie ľudských práv, takže je tam naozaj vynikajúca atmosféra na takýto ilegálny pre, prevrat. Zároveň si však musíme uvedomiť, že vojenské prevraty majú v Gineji obrovskú tradíciu. Parlamentné voľby neprebehli pred dvomi rokmi. V tom čase bol skončený mandát e, vtedajšieho parlamentu. Toto je naozaj mm, alarmujúce e, situácia tohto typu by v každej jednej krajine e, prepukla do prelievania krvi. Ja podporujem toto uznesenie. E, Táto vyzýva k parlamentným a prezidentským voľbám na základe medzinárodných štandardov za pomoci Africkej, e, e, Africkej únie a Západoafrického hospodárskeho spoločenstva. Musíme zabezpečiť demokraciu, aby tieto voľby mohli prebehnúť v poriadku. A ešte ďalší rečník. Drodzy Państwo, zamach stanu w Gwinei Vážený pán predseda, dámy a páni, pokiaľ ide o tento prevrat v Gvineji, e, tá, e, tento prevrat v podstate sledoval presne rovnaký scenár ako ostatné takéto prevraty v Afrike a na iných kontinentoch. Po smrti prezidenta Conteho, ktorý sám vlastne využil vlastne takúto situáciu plnú násilia pred 24 e, rokmi, prišlo k vojenským akčným krokom a vojenská chunta prevzala moc a vlastne e, sa len prehlbili tie rozdiely, ktoré existujú v tejto spoločnosti v neprospech tých, ktorí mali e, zlý život už aj predtým. E, Africká únia prerušila svoje styky s Guineou a myslím si, že takýto uh, tlak zvonku by mohol v podstate eh, pritlačiť túto krajinu k demokracii, ale myslím si, že by to mal byť iný scenár, ktorý budú prezentovať iné africké štáty a ktorým sa vlastne zabráni tomu, aby bolo možné vôbec, že by prišlo k takýmto prevratom. A preto budem podporovať túto, toto uznesenie. Takže teraz si vypočujeme komisiu. Pán Špidla, máte slovo. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dámy a páni správa o úmrtí uh, eh, guinejského prezidenta Lansana Conte ktorú sme dostali 23. novembra 2008, bola správa, po ktorej e, nasledovali ďalšie informácie v nadväznosti na vojenskú chuntu, ktorá vyhlásila pozostavenie ústavy a rozpustenie štátnych inštitúcií. Európska komisia dôrazne podporuje e, vyhlásenie predsedníctva Európskej únie, ktoré odsudzuje e, takéto prevzatie moci a vyzýva gvinejské orgány k tomu, aby sa čo najrychlejšie vrátili k civilnej, ústavnej a demokratickej vláde. Pozitívne prijatie vojenského režimu zo strany gvinejskej verejnosti, hlavne zo strany politických strán a odborov, celkom jasne e, vypovedá o tom, že životné podmienky gvinejského obyvateľstva sa natoľko zhoršili, že aj vojenský prevrat je vlastne vnímaný ako pozitívna zmena a ako záležitosť, ktorá vzbudzuje optimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť. Práve takto poukazuje na to, že režim, ktorý doteraz panoval v tejto zemi, stratil dôveru gvinejského obyvateľstva a preto gvinejské obyvateľstvo uprednostňuje E, to, aby sa e, vlastne vlády e, zmocnili vojenské jednotky. A práve preto je potrebné urobiť veľmi rýchlu iniciatívu a predseda Čambasa, ktorý je predsedom Africkej únie, vlastne rozhodol ako aj Africká únia, rozhodli v podstate, e, že e, prerušia styky s Gvineou a odsúdili prevzatie e, vojensk- moci takouto vojenskou chuntou. A preto Komisia chce podporiť toto úsilie, aby bolo možné čo najrychlejšie sa vrátiť k civilnej ústavno-demokratickej vláde prostredníctvom slobodných a transparentných volieb. Táto výzva ktorá stojí pred medzinárodným spoločenstvom v nasledujúcich mesiacoch, e, spočíva v podpore Gvineji, e, v jej prechode ku demokracii a usporiadaní slobodných a demokratických volieb zákonodárneho zboru a prezidenta. Vážené páni vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako veľmi dobre viete, v marci 2004 po voľbách, ktoré nerešpektovali zásady demokracie a podporovali vlastne zásadné prvky dohody s Kotonou, sme sa rozhodli zahájiť konzultácie medzi Gvineou a Európskou úniou podľa článku 96 dohody z Kotonu tomto roku sa dosiahli v tejto oblasti všeobecné voľby v roku 2006, liberalizácia e, komunikačných prostriedkov, revízia e, rámca legislatívneho, ktorú urobila vláda a opozícia a zlepšenie ekonomického rámca. My nestrácame nádej. Sme presvedčení, že volebný proces, e, ktorý bol zahájený v oktobri minulého roku, bude možné úspešne obnoviť. Preto odchádza v tento týždeň v stredu spoločná misia do Gvineji. Je to misia komisie a rady. Ide o ECOVAS, Africkú úniu a tak ďalej, ktorí budú e, spoluúčastníkmi tejto misie a úlohou tejto misie bude posúdiť vhodné opatrenia, ktoré by mohli poslúžiť Gvineji pri prechode k demokracii. Ďakujem vám za pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme, pán komisár. Tým pádom by sme uzavreli túto rozpravu a hlasovať sa bude na konci tejto celkovej rozpravy. Teraz by sme prešli e, k návrhu uznesenia v nadväznosti na e, slobodu tlače v e, Kenii. Vážený pán predseda. Pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania sa a demokraciu, toto samozrejme sa neodzrkadluje ideálnym spôsobom v takejto spoločnosti, kde sú mediálni baroni